priebehu tohto volebného obdobia komisia predložila dva zoznamy e, krajín. No aj moja politická skupina bola proti, pretože e, sa tam zabudlo na niektoré krajiny e, z blízkeho okolia Európskej únie. Takže Panama, Saudská Arábia, a pri aktualizácii tohto zoznamu by sme sa mali sústreďovať na tie krajiny, ktoré tam zatiaľ nie sú a na ktoré sa nepoukazuje. Napríklad Švajčiarsko. Švajčiarsko flagrantným spôsobom porušuje články kodexu skupiny proti praniu e, špinavých peňazí. Pokiaľ dámy a páni naozaj chceme čeliť medzinárodnému terorizmu a praniu špinavých peňazí, musíme prerušiť tieto finančné toky, či sa nám to už páči alebo nie. Musíme skoncovať s daňovými rajmi kde sa kumuluje to veľké e, bohatstvo. Ďakujem. Pán Korao. Áno, tešíme sa, že Európska komisia pripravila čierny zoznam krajín. Je teda absurdné, že Európsky parlament musel poukazovať na to, že potrebujeme v skutku e, takýto svojský zoznam alebo vlastný zoznam komisia konečne vytvorila zoznamy, keď nie je úplný na základe svojej metodiky. Zverejnenie tohto čierneho zoznamu je krokom tým správnym smerom, ale je to len prvý krok. Je treba zabezpečiť, aby fyzické a právnické osoby podliehali prísnejším kontrolám v okamihu, keď vyvíjajú činnosť v rámci Európskej únie, vzhľadom na to, že ich krajiny nedostatočným spôsobom bojujú proti praniu špinavých peňazí. Treba tiež zabezpečiť, aby tlak lobbystov zástancov rôznych krajín nezabránili tomu, aby Európska únia postupovala autonómne. Je tiež potrebné, aby ten proces bol ešte transparentnejší. Žiadame komisiu, aby zverejnila svoje hodnotenia krajín na tomto zozname, aby to bolo jasné. Som rád, že v priebehu tohto voledného obdobia sa uskutočnil tento dôležitý krok smerom eh, k boju eh, proti financovaniu terorizmu. Ide o zločiny, ktoré sme zaznamenali v tomto volebnom období. Prijali sme piatu smernicu o praní špinavých peňazí a ja chcem využiť túto šancu, chcel by som apelovať na členské krajiny, aby rýchle previedli príslušný text do svojich právnych poriadkov. Ďakujem pekne a teraz na minútu a pol pán Radev. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, vážená dámy, vážení páni, článok 9 5. smernice o boji proti, financ- proti praniu špinavých peňazí Ehm, hovorí, že komisia musí analyzovať ehm, legálny inštitucionálny rámec krajín mimo EÚ, ako aj právomoci príslušných orgánov, efektivnosť systémov v týchto krajinách a identifikovať ehm, nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristických aktivít. E, na to sme sa dohodli ako parlament a rada spoločne. Ani jedna členská krajina počas rokovaní nevznesla žiadnu námietku, e, že by nechcela udeliť takéto právomoci komisii. Poviem to jasne, Európska komisia vydávala čierne listiny aj v minulosti, ktoré boli viac menej identické e, s zoznamami Financial Action Task Force. Teraz poprvýkrát má prísť vlastnou analýzou Um, odlišnou od uh, Financial Action Task Force analýzy. Uh, Európska únia je obrovským jednotným trhom a hlavnou úlohou komisie je chrániť fungovanie tohto trhu pred rôznymi hrozbami, vrátane hrozí pokazov z tretich krajín. Ehm, Európska únia by si mala uvedomiť, že finančné toky z určitých eh, častí sveta eh, často sú pochybného pôvodu. To samozrejme mm, nehovorí, že všetky finančné toky sú eh, podozrivé alebo že by sa malo prestať obchodovať s týmito krajinami ale byť veľmi obozretný vďaka tomuto zoznamu. Toto je teda vlastne signál pre orgány dohľadu aby e, spozornili boji proti praniu špinavých peňazí a e, financovaniu teroristických aktivít. Ďakujem. Ďakujeme teraz pán Kofot. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Ja vám chcem zablahoželať k práci, ktorú odvádzate, ako povedali mnohí padračníci. E, zoznam čiernej listiny tretich krajín. Všetci vieme, že pre našu bezpečnosť v EÚ je to obrovská, obrovská hrozba. Finančná trestná činnosť, financovanie terorizmu, často sú to teda krajiny, ktoré umožňujú takéto nekalé praktiky. Je to obrovská hrozba pre nás a preto, pani komisárka, ďakujem, že sa tým takto seriózne zaoberáte spolu teda so spernicami o boji proti peniazy je to dôležitý nástroj. Je to trošku ironické, pretože sme únia vychádzajúce z právneho štátu, objektívnych kritérií, ale vidíme, že rada, teda jedna z našich inštitúcií, podkopáva tento princíp, teda uplatňovanie objektívnych kritérií a metodiky na ktorej sme sa dohodli v tomto konkrétnom prípade. Podľa mňa je to katastrofa, podľa mňa je to škandál. A ešte chcem povedať jednu vec. E, v rade sme podľa mňa e, svetkami takej čiernej skrinky. Nevieme, čo robia e, členské štáty, sa sú v tajných pracovných skupinách. Čiže možno by sme mohli aspoň požiadať, aby sa zodpovedali, aby boli transparentní, tak aby občania, médiá, všetci, my tu poslanci, sme vedeli, čo sa deje, prečo sa krajiny vynímajú, zli, vyberajú z listiny v rade, prečo to blokujú, aké sú dôvody, aby sme naozaj mohli študovať reálnu diskusiu, lebo bez toho nikdy nebudeme mať efektívny zoznam či jednu listinu a nikdy nesplníme ten princíp právneho štátu, ktorý je nám taký drahý. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz sa dostáva slovo pán Širdevan na minútu. Nech sa páči. Ja, Dank, Ďakujem pekne, pán predseda, ja by som chcel obohatiť diskusiu praktickým príkladom. Máme mnoho štúdí, ktoré dokazujú, že miliardy eur ročne prúdia do EÚ pardon, iba do Nemecka e, trh s nehnuteľnosťami a tam sa tieto špinavé peniaze získané dubioznými spôsobmi preperú e, a toto zvyšuje nájomné. No a potom tí nájomníci musia platiť čoraz viac, už si nemôžu dovoliť e, to nájomné a oni sú potom tí, ktorí platia za túto politickú neaktivitu rady a e, vychádzajúce z tohto, už len vychádzajúce z tohto, je odmietnutie čiernej listiny EÚ zo strany rady škandálom a zoznam, ktorý predložila komisia. Dobre, nie je dokonalý, ale je to krok správnym smerom e, boj proti špinavých peňazí e, nevyhráme takto iba rozhodnosťou, politickou vôľou a vidíme, že niektoré európske vlády tieto atributy nesplňajú. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo pán Niedermajer, Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pani komisárka, že ste prišli. Boj proti praniu peňazí, boj proti finančným zločinom, daňovým podvodom, toto sú jedny z priorít civilizovaných krajín v 21. storočí. Napriek tomu, že možno pán Coburn by nesúhlasil, ja si myslím, že my sme civilizované krajiny, takže by to mala byť naša priorita. Ale môžem sa vám povedať, že želal by som si, aby to tak bolo. Naozaj mám dnes obavu, e, frustráciu, e, možno najväčšiu v histórii svojho pôsobenia tu, alebo v poslednej histórii. Členské štáty v rade odmietajú na metodike založenú relatívne transparentnú listinu, ktorú navrhuje komisia, komisárka Jourová. A toto je naozaj veľmi frustrujúce. Samozrejme, že nič nie je dokonalé, ani tento zoznam nebol dokonalý, ale mohol to byť dobré východisko dobrého procesu, kde by sme sa boli vyjadrili na túto dôležitú tému. A fakt ma šokuje tento výsledok. Uh, a naozaj eh, to stavia do mm, zvláštneho svetla naše odhodlanie, naše princípy a eh, naše sebavedomie. A preto chcem komisiu vyzvať, aby naďalej pokračovala eh, vo svojej činnosti a žiadam radu, aby prehodnotila svoju pozíciu, aby sme neostali v takejto hambe. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dáva slovo pán Morel. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia navrhuje čiernu listinu v súvislosti s bojom proti praniu peňazí a financovaním terorizmu. A to je dobrá iniciatíva. Čo dnes zistujeme? Naozaj konsternovane zistujeme, že rada nechce tento zoznam, že odmieta, aby tam boli krajiny, ktoré sú naozaj neslavne známe, tým, eh, že takéto veci umožňujú. Uvedol by som dva príklady, ako môžeme dnes uh, uh, hovoriť o tom, že krajiny ako Panama alebo Karabia nemajú nič spoločné, uh, pokiaľ o tieto zločiny naozaj uh, v čase, kedy Európania požadujú väčšiu mieru transparentnosti. Panama Papers, pripomínam, eh, veď eh, tam sa zistilo, eh, že išlo o pranie špinavých peňazí. Saudská Arábia, veď veľmi dobre vieme, že jednotlivci sa zúčastňovali financovaniu, financovania ISIS a tak ďalej. To nemôžeme, nemôžeme ignorovať. Čiže pán Bensanman, naozaj je potrebné, aby tieto požiadavky Európanov, aby sa im dostalo a aby sme tento demokratický škandál jasne odsúdili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja to slovo pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne. Pán predseda, rada e, túto zmlu, tento zoznam e, odmieta. To nie je správne rozhodnutie financovanie terorizmu, prajšných peňazí. Um, bojovať proti tomu, to je súčasťou každej stratégie boja proti terorizmu a preto aj e, v júli bola prijatá 5. smernica. V článku 9.2 sa uvádza, že komisia môže príjmať delegované akty cieľom stanoviť tretie krajiny, ktoré sú rizikové z hľadiska strategických nedostatkov. Tento zoznam, toto listina možno nie je dokonalá, ale potrebujeme ju, aby e, finančné subjekty mohli posilniť e, svoje kontroly. Príslušným krajinám je ale potrebné dať aj čas na nápravu tých nedostatkov, na reformu vlastných systémov. A nemali by tam spadať krajiny, ktoré už napredujú v týchto reformách. Únia musí monitorovať e, vývoj v týchto 23 krajinách a aj v ďalších krajinách a je potrebné, aby príslušné útvary komisie mali dostatok prostriedkov na zabezpečenie nezávislej analýzy a nezávislého hodnotenia tak, aby bolo možné v prípade potreby efektívne pozmeniť e, túto listinu. Ďalej v Únii potrebujeme posilnené mechanizmy na monitorovanie tretich krajín, takých, ktoré nechcú byť spájané s praktikami prania špinavých peňazí, ktoré ale mm, zároveň vzhľadom na laxnosť v regulácii profitujú z takýchto praktik. A pokiaľ ide o Rusko, Libe, Econ aj Tax 3, opakovane poukázali na to, že je to krajina, ktorá neplní finančný rámec. A v tomto zmysle, pán predseda, musí komisia toto zohľadniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pán Faria na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Bezpečnosť občanov a finančných systémov Európskej únie treba chrániť pred nelegálnymi nástrojmi, ktorý, ktoré dovolujú financovať terorizmus a pranie špinavých peňazí. Máme teda zoznam tretích krajín na základe rizik, ktoré boli vytipované na základe finančných tokov medzi pseudofirmami a neprehľadnými štruktúrami. To tiež podporuje daňové úniky. Europol, skupina finančná, to dovolili dobre, spolupracuje, mm, vypracovať s nám e, toto k sankciám diplomatickému bojkotu. Práve naopak, teda nie, neviem prečo, rada odmietla prijať tento zoznam, ktorý navrhuje komisia Európa. Musí zachovať svoj záväzok, dodržať ho a vyhnúť sa tomu, aby peniaze, ktoré pravdepodobne financujú organizovaný zločin a terorizmus, nemohli voľne ísť do iných krajín. A preto máme ten zoznam tretích krajín, dôležité, aby všetko bolo podporené dobrými argumentami. Kolegyne, kolegovia, vieme, ako môže byť pre nás dôležité a viem, všetci vieme, aké dôležité by sme bojovali proti e, korupcii, pre špinavých peňazí. Tieto veci by sa v Európe mali riešiť jedným hlasom a v tomto prípade by bolo vhodné, aby prevládol zdravý rozum. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Teraz sa dostávame na koniec zoznamu rečníkov a dostávame k spontánnej časti rozpravy. Tri osoby požiadali o slovo, všetkých dáme slovo, ako prvý pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Pranie špinavých peňazí, legalizácia príjmov z nelegálnej činnosti, daňové úniky, vyhýbanie sa daňovej povinnosti, to všetko treba zastaviť komisia. Je presvedčená, že ktorý čierny zoznam tretich krajín, ktorí niečo také robia a vidíme, že kraj, rada blokuje tento postup, rada blokuje vydanie čierneho zoznamu tých krajín, ktoré sa takto previnili. Prečo ide o Panamu, ide o Saudskú Arábiu. Ide aj o ďalšiu otázku. Keď sa spýtame rady, ktoré krajiny tým myslíme, boli to všetky eh, krajiny na rade, ktoré sa ktoré nechcú podporiť zoznam komisie a ak nie, ja mňa by zaujímalo, aké konkrétne krajiny to boli, ktoré uh, tvoria prekážky, pretože so slovom rada skrýva úplne netransparentnosť, skrývajú sa za tým niektoré uh, krajiny, niektorí politici a my chceme konkrétnu odpoveď v tomto prípade. Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz dostáva pani Bilbao Barandika na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Na tomto zozname nie sú všetci, ktorí by tam mali byť, ale všetci, ktorí tam, no, by tam nie sú. Ja teda ďakujem komisárke za to, čo urobila a má našu podporu, ale to, čo robí rada, to je polutovanie hodné. Ohrozuje sa dôveryhodnosť a dôvera voči európskym inštitúciám, doslova sa ničí a škodí to nám všetkým. To, čo je dobre pre Európsku úniu, musí byť dobre pre všetkých ich členov. Čo nie je transparentné, nie je dobré. Vidíme, že európske štáty medzi sebou si dohadujú, príjmajú dohody a pre ňu Európsku úniu. Ide o našu kolektívnu etiku vidíme postupy, ktoré škodia všetkým. Škodí to finančným ministerstvom financí a s tým, ktoré mali mať k dispozícii. No a samotné členské štáty e, príjmajú neodôvodniteľné rozhodnutia a platí musí EÚ. A to je e, vodonámlým populizmu. No ja sa zastupkynia rady musím preto opýtať, z akých dôvodov vôbec eh, bola zamietnutá, zamietnutý tento zoznam. Môžete mi uvieť minimálne dva dôvody. Ďakujem pekne. Vy ste nepožiadali o slovo. Požiadali ste o slovo, nech sa páči, máte ho. A prepačte, a pán predseda, ja som nepočul presne to meno. Áno, je to všetko dobrá myšlienka, boj proti terorizmu. Nikto nie je eh, viac za boj proti terorizmu ako ja. V každom prípade musíme ich zastaviť, musíme zastaviť pranie špinavých peňazí. Ale, počkajte, ale potom ma niečo napadlo. Celá tá debáta, ktorú som si práve vypočul, a všetky debaty, eh, ktoré som dnes počul, a veľmi často sa niečo spomína, eh, že neplníka spomínam bankárov a bankám na bankové účty. Ja už to počúvam 4 roky, no a nebolo by odlné. Rusko, teroristi a všetkých tých eh, zloduchov, označiť ich a povedať, ako sa k ním dostať. No a eh, ja viem, treba pozerať sa na ich eh, bankové účty. Potrebujeme, aby finančné orgány mali väčšie právomoci. No, ja som trochu podozrievavý, a trochu obavy. Áno, boj proti terorizmu je dobrá vec, ale ja tu cítim niečo viac. Myslím, že chcete hrať niekomu na účty. Ďakujem pekne, tým sme ukončili spontánnu časť rozpravy. No a v mene komisie dostáva slovo pani Jourová, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, áno, toto je poprvýkrát, čo pracujeme na tomto autonómnom zozname rizikových tretich krajín. No, keď sme to plánovali, keď sme hovorili o metodológii a odvodnení a o kritériách, ktoré sa budú používať na hodnotenie. Vedeli sme, že to bude náročné, môže to vyžadovať odbornosť, expertízu, bude to citlivé, pretože pracujeme v kontexte geopolitických možno prepojenia kontaktov členských štátov. možno to bude nepopulárne, ale v každom prípade sme vedeli úplne jasné, jasne, že je to nevyhnutné E, pretože vysokorizikové tretie krajiny, to je dôležitý element všetkého, čo robíme, proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. A toto je dôležitý, dôležitejší element celého systému. A ja to opäť zopakujem, že toto robíme v oblasti boja proti organizovanému zločinu, kde musíme postupovať oveľa lepšie v v rámci systematickej prevencie. Toto je presne o prevencie. My si musíme uvedomiť, ako je finančný sektor prepojený ak chceme mať bezpečný finančný sektor, nemôžeme tam nechať nejaké slabiny a nejaké krehké miesta na vstup do systému e, zvonka. Navždy, keď hovorím za tejto téma e, s ľuďmi z praxe, s expertami, tak vždy, to pôjde veľmi jasne, zastavte prílev nelegálnych prostriedkov do Európy, pretože toto je, sú peniaze, ktoré financujú organizovaný zločin a terorizmus. No a toto presne robíme. No a ja som presvedčená, že krajiny, ktoré sme tam uviedli na ten zoznam aj patria. No a súčasne vidíme, že musíme spolupracovať s členskými štátmi na procedurálnych záležitostiach a otázkach, pretože boli v centre eh, kritiky, ktorú sme si vypočuli od členských štátov. Takže súhlasím, možno potrebujeme lepšiu transparentnosť. Počula som to aj v dnešnej debate, že by ste boli radej, radšej, keby sme predložili detaľnejšie hodnotenie. Potrebujeme väčšiu jasnosť a potrebujeme silnejšiu uh, zodpovednosť, lepší prístup od členských štátov. My si musíme overiť, či členské štáty sú ochotné spolupracovať a či vidíme tú ochotu z skutočného záujmu členských štátov bojovať proti organizovanému zločinu a terorizmu. Ja som presvedčený, presvedčená, že sa nám podarí nájsť túto ochotu vôľu členských štátov, pretože členské štáty si musia uvedomiť, že v systéme, kde finančné inštitúcie a celý finančný systém nemá v EÚ hranice členské, individuálne členské štáty nemôžu efektívne bojovať proti týmto nebezpečným javom. Musí to byť spoločná úloha a presne toto robíme. Takže komisia bude pracovať eh, na dvoch hlavných kolejach. Na jednej strane budeme spolupracovať s členskými štátmi a s parlamentom, parlamentmi na procedurálnych otázkach, budeme sa zaoberať metodológiou, budeme sa zaoberať kritériami, ktoré používame. Ja som presvedčená o tom, že kritéria sú dosť presné a naplno ich využívame. Eh, bol to, bolo to objektívne hodnotenie na základe známych kritérií. Na tom ale ešte budeme pracovať eh, s všetkými aktérmi No a to ďalšie kole je parálna práca s krajinami uvedenými na zozname, s tými, ktorí sú ochotní eliminovať rizika v ich vlastnej strane. Ja som hovorila viacerými, ktorí sú tomu uvedení a ktorí tam nechcú byť uvedení. Takže toto je výzva. Áno, spolupracujme na eliminácii rizik na vašej strane. My potrebujeme, aby naši partneri, alebo potrebujeme partnerov, kde nebudú žiadne nedostatky a myslím, že to sme povedali veľmi jasne. Takže toto bude jedna kolej, jeden prúd práce s tými krajinami na zozname. No a tá druhá kolej bude práca na hodnotení krajín, ktoré sú v druhej skupine, kde je tiež Rusko a iné krajiny, ktoré ste v tejto rozprave uviedli. Takže ja chcem členským štátom tiež odkázať, že nevzdávam sa, ten mechanizmus eh, funguje. My na tom ďalej pracujeme, aby sme splnili naše povinnosti, ktoré vyplývajú z legislatívy. Robíme všetko, čo je potrebné a vrátime sa s novým zoznamom v priebehu tohto roka. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz slovo má ešte raz pani Čot. Počuli ste veľa kritiky zo strany takmer všetkých politických skupín, dostali ste veľa otázok. Nuža, zaujímame, sa o vaše odpovede, vážené dámy a páni. Načúvala som pozorne. Ja si myslím, že nám ide o to, aby sme si uvedomili, že predsedníctvo venuje e, veľkú pozornosť tejto problematike boja proti praniu špinavých peňazí. Áno, bol problém s procesom, tak ho zaviedla komisia. Pani komisárka Jurova už povedala, e, že komisia si uvedomila, že mnohí sa dívajú na to, že čas na konsultácie bol príliš krátky a takisto ten e, proces by sa mal v budúcnosti zlepšiť. My sme sa chceli ďalej angažovať e, s komisiou v tomto ohľade, teda my ako rada. Rada nemá stanovisko, teda pokiaľ ide o nejaké osobitné prijatie alebo pojatie určitých e, krajín. Kritéria sú známe a ja som o tom hovorila v mojom úvodnom vystúpení komisia e, e, postupovala týmto spôsobom. Presedníctvo bude ochotná e, podporiť zmeny v tomto ohľade, ktoré budú navrhnuté. Ďakujeme pekne. Dostal som žiadosť, aby bola rozpráva dlhšia, ale končí sa, budeme hlasovať vo štvrtok. A teraz správa ako jeho vízový informačný systém, takže najprv má slovo pán Kojo na 4 minúty. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, pani ministerská, Schengen a sloboda pohybu s úspechom európskej integrácie, čo si ceníme, hádam, najviac, ale potrebujeme opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť našich spoločných hraníc, spoluprácu medzi policajnými orgánmi. Musíme mať takisto spoločnú vízovú politiku, čiže prístup k tým, ktorí legálne prekračujú naše hranice, či ide o štúdium alebo o prácu je to najviditeľnejší aspekt tejto politiky v súčasnosti. Pozrieme sa na vstup turistov, tzv. krátkodobé víza. Rok 2007, v roku 2017 som sa vydalo 16 miliónov takýchto víz. Je úplne jasné, že do Schengenu nevstupujú iba turisti, takisto milióny pracovníkov, zamestnancov, viac ako 800 tisíc osôb prišlo so svojimi rodinnými príslušníkmi a pol milióna ľudí prišlo študovať a títo ľudia majú túto voľnosť pohybu, ale nie sú e, zaregistrovaní v žiadnej databáze databáze. Ešte znepokojúcejšie, že každý členský štát sám určuje, aké vykoná kontroly a potom je tu ešte ďalšia kategória ľudí, to sú veľkí investori, tí majú tie zlaté víza, ktorí sú, ktoré vydávajú 20, eh, to vydáva 20 krajín a tieto víza nie sú, akým podliehajú žiadnym kontrolám alebo bezpečnostným kontrolám alebo čímkoľ, čomukoľvek v rámci Schengenského informačného systému. Takže my toto chceme zmeniť aj v rámci reforme VIS a táto reforma bude len vtedy, keď eh, tie víza a rôzne povedenia pobytu budú zahrnuté do systému VIS. A preto som trošku aj prekvapený a zároveň ma to obáva, že skupina SAD by chcela zmeny pretože keď sme naposledy hlasovali o tejto správe ešte minulý mesiac v parlamentnom výbore, podporili tento návrh a teraz chcú ísť cestou zelených a GUE. A tak to potom to potom nebude mať vlastne nejaký zmysel, pretože tí, ktorí chcú víza na pre EÚ, musia eh, byť, eh, podliehať všetkým rovnakým eh, kontrolám, aké fungujú celej Európe. A tie, ktorí chce, chcú byť za menej ako 30 dní, takisto ehm, potom musia byť preverení, ale tí, ktorí sem chcú prísť, ktorí chcú ehm, investovať a podobne, tie tzv. E, zlaté víza, tí nepodliehajú žiadnym kontrolám alebo úplne vágným. Preto by sme touto reformou chceli predovšetkým garantovať, že všetky víza budú automaticky predmetom bezpečnostnej previerky alebo kontrol a musíme plne rešpektovať princípy základných práv, princípy proporcionality a potreby a zároveň musíme garantovať, že ruský investor, ktorý má e, zatýkací, zatýkací rozkaz, ten jednoducho nemôže dostať vízum akýkoľvek e, občan tretej krajiny bude musieť byť preverený z hľadiska 15 e, kontrol, prvnež ešte vstúpia na európsku pôdu. A presne z e- bezpečnostných dôvodov je to, že výbor zahrnul aj digitálne e, dáta, otlačky prstov a podobne. Tu je aj, dôležité je to aj pre deti, aby sa zabránilo obchodovaniu s ľuďmi. 15 tisíc ľudí ročne sú z obchodovaných alebo e, nelegálne e, prevádzaných ročne, z toho sú 3000 detí. Takže týmto VIS systémom by sme zjednodušovali, zjednodušili udelovanie víz a zároveň by sme zastavili alebo prispeli nelegálnej migrácii a budeme lepšie chrániť aj e, našich občanov, aj, naš, aj deti a, takže keď to zhrniem, tak je to ďalší krok s lepšej, e, lepšiemu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ďakujem pekne. Teraz za komisiu pán komisár Obnopoulos. Vážení kolegovia, ďakujem pekne pán predseda. Predovšetkým by som chcel vyjadriť e, poďakovanie spravodajcovi pánovi Koeľovi a tým spravodajcom za veľmi dobrú prácu vo výbore LIBE aj za tento návrh, o ktorom diskutujeme dnes večer. Všetci vieme, že každoročne milióny Európanov vstupujú do Európy s vízami, či už to je na krátkodobý pobyt alebo na dlhšiu dobu. Väčšina z nich sú legitimní cestujúci, ktorí splňujú, splňajú podmienky pre vstup aj pre pobyt na území e členských štátov EÚ. Súčasný systém VIS, výmene informácií, umožňuje nám kontrolovať na vonkajších hranicách a cerniciach aj na konzulátoch po celom svete, že tieto podmienky sú splnené. Avšak ešte sú určité medzery, ktoré treba prekonať novým informačným systémom, teda VIS, by sme už mohli odstrániť tie určité svetlé miesta, ktoré sú, alebo tie, tie nepokryté miesta, ktoré sú a poskytnúť eh, hraničným kontrolám tie informácie, ktoré potrebujú. Nemôžeme dovoliť eh, zločincom a potenciálnym teroristom, aby vstupovali do Európy neodhalení. Eh, Európa, to som už zopakoval, nie je je bašta nedobytná a nikdy sa tako nestane, ale zároveň musíme presne vedieť, že kto prechádza našimi hranicami. Vážení kolegovia, komisia víta podporu parlamentu v, k kľúčovým e, návrhom v našom návrhu, kľúčovým faktom uvediem tie najdôležitejšie. Predovšetkým prepojenie systému VIS na systém entry-exit, vstup-výstup a to je takisto do, aj prepojenie s šengenským informačným systémom. Toto pomôže využiť, e, alebo odhaliť aj identity a takisto identifikovať tohokoľvek, kto predstavuje bezpečnostné riziko. Po druhé, uzatváranie tých e, tých nedostatkov, ktoré máme v udelovaní e, povolení k pobytu a e, prisťahovaleckých víz. Toto systém nie je zatiaľ spoločný v celej EÚ a tento systém teraz umožní migračným úradom rýchlo určiť, že či tie dokumenty, ktoré im boli predložené, sú platné a či naozaj sú aj v rukách osôb, ktoré náhodou v nemajú, nemajú v ich rukách mať. Okrem toho, takisto a národným orgánom sa umožní nelegalizovať prítomnosť príslušníkov tretich krajín, ktoré nesplňajú základné bezpečnostné podmienky pre vstup a pobyt na území Európskej únie, napríklad osoby, ktoré majú napojenie na známe teroristické e, skupiny organizovaného zločinu. Toto uzavrie veľmi dôležitú bezpečnostnú eh, výluku a napokon aj eh, kopie týchto eh, týchto dokumentov a cestovných dokumentov žiadateľov o víza budú tiež uložené vo systéme visa. Spoločne s povolením vstúpiť mm, na, a Takisto aj to, že pracovníci na hraničnej kontrole budú mať možnosť do systému vstupovať a budú môcť e, identifikovať e, e, nedokumentovaných a nelegálnych migrantov, čím sa zvýši systém Európskej únie, konkrétne v prípade z tretich krajín, ktoré s nami nechcú spolupracovať. A okrem toho, keď sme mohli posilniť našu kapacitu zbrániť. stres tej činnosti a takisto budú mať aj, bude tu prístup k, v, k systému VIS, tie orgány presadzujúce právo budú mať prístup do týchto systémov e, pri vyšetrovaní teroristických činov a iných e, činov v rámci trestnej činnosti. Takisto bude možné ehm, identifikovať nezvestné osoby aj osoby, ktoré sú obeťou obchodovania s ľuďmi. Tento prístup bude vždy samozrejme s plným rešpektom ehm, práv ochrany osobných údajov, ktoré máme platné v Európskej únii. Eh, je to aj súčasťou teda tzv. inteligentných hraníc a interoperability a z tohto dôvodu odôvodnením a základom tohto návrhu to všetko je v rámci legislatívneho procesu a preto by som sa chcel ešte vrátiť niektorým navrhovaným zmenám v správe. Poprvé, Zahrnutie informácií o povoleniach pobytu v systéme VIS je napojený takisto aj na otázku ehm, tých tzv. zlatých víz. A všetky vydané povolenia k pobytu v členských štátoch do, a musia byť uvedené v jednom systéme VIS, avšak nebudú ešte možno ehm, môcť ehm, zabrániť udelovanie víz na báze tých zlatých víz. Ja rozumiem, lebo viem, že parlament chce toto opatrenie posunúť o krok ďalej a umožniť uchovávanie a overovanie v systéme VIS týchto dokumentov od momentu podania žiadosti, tak aby sa zabezpečila lepšia kontrola e, procesu vydávania povolení. My sa na tento návrh preto dívame pozitívne. A po druhé, pokiaľ ide o psobné požiadavky pre zvýšenie bezpečnosti e, by prínosy tejto interoperability by nemali byť nejakým spôsobom byť dotknuté alebo nejakým spôsobom e, zriedené. My sme sa dohodli na tom, že vlastne cestovné doklady budú e, potom relevantné aj v systéme ETS. A preto to tiež budú určené relevantné normy je to takisto otázka koherentnosti a konzistentnosti čiže normy pre verifikovanie osôb z tretich krajín, ktoré môžu vstúpiť do EÚ bez víz. Tie nemusú, nemôžu byť prísnejšie než tie, ktoré platia pre príslušníkov tretich eh, krajín v, v rámci, eh, ak, ak majú povízovú povinnosť. Ehm, okrem toho po tretie komisia navrhla aktualizovať existujúci prístup ehm, orgánov presadzovania práva do systému VIS, ale je dôležité zabezpečiť, aby ich prístup bol dobre vyvážený a nie na škodu z efektívnosti celého procesu. Napríklad keď pridáme povinnosť eh, konzultovať eh, najprv eh, databázy tý, že tento prístup bude zložitý, aby sa k tomu nedošlo. Po štvrté, pokiaľ ide o otlačky prstov detí, musíme takisto byť konzistentnými. My sme navrhli, aby sme znížili vek e, otlačkov, pretože chceme bojovať efektívnejšie s obchodovaním s deťmi. A som si istý, že tento, to je cieľ, ktorý všetci zdieľame. Ja viem, že máte obavu o dodržiavanie základných práv dieťaťa a takisto na tom záleží aj nám obchodovanie s deťmi, únosy, pašovanie, to je zneužívanie základných práv. Štatistiky ukazujú, že ročne dojde k v prípadoch asi 5 až 30 tisíc prípadov, 1500 až 2000 prípadov vo veku do 12 a od 3200 až 4250 vo veku 12 až 17 každoročne. A väčšina z týchto detí pochádza z krajín, ktoré, sú, ktoré majú vízovú povinnosť. Myslím si, že musíme vyvnúť všetko úsilie, aby sme bojovali alebo riešili tento problém a zníženie veku otlačkou prstov nám takisto môže pomôcť dosiahnuť konkrétne výsledky. Ja by som to uzavrel najdôležitejšou vecou pre našich občanov. Základné práva, ako vždy, musia byť e, v jadre všetkých našich politík, vrátanie tvorby našo, našich informačných systémov. Všetky správy, ktoré sa týkajú výkonu VIS, naznačujú, že jeho implementácia nesmie viesť k nejakým obavám o základné práva a o ochrany, základ, ochrany osobných údajov. E, zatiaľ nebolo žiadna, žiadna sťažnosť e, voči fungovaniu systému VIS za prvých 5 rokov ich e, fungovania. A my sme pridávame teraz ďalšie pravidla v rámci ochrany údajov. A ďakujeme za prácu s ostatnými spoluzákonodarcami počas trialógu a my musíme ale byť naďalej efektívnymi a nesmieme sa vzdialiť od našich cieľov a ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa na ďalšiu správu. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz má slovo pán Kolman, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za aj veľmi dobrú prácu. Výbor pre rozpočet podporuje e, to, čo povedal aj spravodajca. Určite z Zabezpečenie kompatibilného systému je absolútne nevyhnutné, osobitne tak v oblasti prehraničných kontrol a prekračovania hraníc, ako aj pri udelovaní víz. Musia byť eh, tieto opatrenia, ktoré bojujú s, s eh, falšovaním identít a podobne a pretože toto je potom príspevok k boji proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. E, ak sú investície potrebné, podľa výpočtov je to asi 461 miliónov eur, ktoré budú musieť byť investované. To je vysoká suma, ale ja som presvedčený, že aj my, aj občania VU e týmto získajú lepšiu bezpečnosť a preto sú to dobre investované peniaze. Avšak musí byť aj jasne povedané, že to pre roky 2019 až 2020 ešte tie rozpočtové prostriedky sa, e, o nich sa už vydiskutovalo, ale pre nový rozpočtový rámec ešte sa musí o nich diskutovať. Preto e, ja nelieham na to, aby aj tejto snemovni e, bolo jasné, že keď tento projekt sa spustí, takisto musí nájsť aj dostatočné prostriedky v budúcej legislatúre, pretože inak bude to nejaké fiasko do tohto celého úsilia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne mene rôznych politických skup. Pokračujeme ďalej. Pán Radev za PPE. Pán predseda, pán komisár, dámy a páni, informačný vízový systém je dôležitým prvkom v bezpečnostnom systéme Európy, ktorý umožňuje príslušným orgánom overiť tak platnosť, ako aj reálnosť víz v rámci šengenského systému. Či už ide o krátkodobé víza, alebo dlhodobé. Toto všetko predstavuje takú nejakú bezpečnostnú priepas. Chcem vyzvať túto myšlienku, aby sme si informácie ohľadom dlhodobých víz a pobytov mohli uchovávať v rámci víz systému, ktoré umožnia slobodu pohybu v rámci šengenského systému. Takisto aj e, príslušné orgány by mali mať k dispozícii všetky informácie, ktoré sú relevantné, pokiaľ ide o platnosť a reálnosť e, cestovných dokladov týchto dokumentov. E, informácie v rámci VIS e, a ich bezpečnosť sú veľmi dôležité, aby sme zvýšili bezpečnosť a to takým spôsobom, aby rôzne orgány mohli mať prístup k týmto údajom bez toho, že by bezpečnosť e, osobných údajov bola dotknutá. Dovolte mi ešte, aby som vyzval Radu pre vnútorné záležitosti, aby prijali rozhodnutie v tom zmysle, aby moja krajina bola už čoskoro a bez omeškania súčasťou šengenského systému, aby sme mohli e, využívať tento systém a nadalej zabezpečovať bezpečnosť. Ďakujem pekne. A teraz za socialistov a demokratov pán Niedermüller. Ďakujem pekne za slovo, predseda. Predovšetkým chcem poďakovať e, pánovi Kovaľovi ako spravdajcovi ozaj veľmi konštruktívne, teda snahu nájsť spoločné konštruktívne riešenie. Vízový systém, myslím, má jeden veľmi dôležitý prvok a to e, je vlastne aspekt, ktorý sa týka aj utečeneckej politiky rie- riešení. Ročne nakoniec máme e, niekoľko miliónov víz, ktoré sa v rámci EÚ ročne vystavia. Čiže cieľom je vylepšiť e, zájomnú vývoj, vý, výmenu údajov súvisiacich s vízami. To je ten modernizovaný systém víz. Je to naozaj potrebné, pretože stoja pred nami výzvy, ktoré oproti minulosti e, sú výraznejšie a preto si to vyžaduje aj výraznejší spôsob reakcie. Musíme si ochraňovať svoje vonkajšie hranice v rámci EÚ. Pre našu e, politickú frakciu je veľmi dôležité práve to, že sa zohľadňujú názory odborníkov na migráciu a víza. A v tomto zmysle boli vypracované aj správy a vzhľadom na to, že návrh zákona je veľmi úzko naviazaný na priechodnosť takýchto nových systémov, napríklad VIS, v súvislosti so spracovávaním údajov občanov tretich krajín, toto teda poukazuje na fakt, že treba zabrániť možným e, krokom súvisiacim s diskrimináciou. Myslím, že sme nám podarilo dosiahnuť priateľný kompromis. Návrh nejako neobmedzuje základné ľudské práva a myslím, že dosiahol svoj cieľ. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo v mene ECR pani Stevens. Nech sa páči. Vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni, vízový informačný systém má za účel e, zabrániť podvodom a vylepšiť celkové, e, celkový proces spracovávania a vydávania víz. Orgány budú môcť poskytovať príslušné informácie tým, ktorí žiadajú o víza a taktiež bude no to umožní zabrániť vstupu nežiadúcich osôb. Každý rok sa e, udelia, udelia obrovské množstvo víz v rámci EU. Som za to, že dochádza k krížovej kontrole týchto údajov vďaka moderným systémom IT. Máme aj moderný systém uchovávania dát o nezákonných migrantoch. Ide o to, aby sme to ešte viacej vylepšili, doladili a ten text, ktorý máme pred sebou, je veľmi dobrým bodom, od ktorého sa dá odpichnúť. A môžeme začať rokovať s radou. Ďakujem. Ďakujem. V mene Alde, pán Depré, nech sa páči. Pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia, viac ako 48 miliónov žiadostí o e, víza a nespočetné množstvo otlačkov, prstov 41 miliónov súborov. Toto je naozaj toto naozaj ukazuje, že potrebujeme dobrý a výkonný systém. Chcem poďakovať Pavlovi Koileovi za vynikajúcu prácu, za, pretože tento systém v budúcnosti bude potrebovať byť ešte výkonnejší. Pokiaľ ide o dlhodobé víza a povolenia na pobyt, ktoré sú momentálne udelované občanom tretich krajín zo strany členských štátov, nie sú eh, informácie o týchto občanoch vymienené eh, ich eh, právo na pobyt eh, na šengenskom, v šengenskom priestore tým pádom je zabezpečený bez toho, že sme mali k tomu informácie. A teda chcem povedať, eh, že predaj týchto víz ako aj dokumentov je veľmi dôležitý. Chceme zdôrazniť, ako Eh, Europol potrebuje zabezpečiť čo najľahší prístup k takýmto eh, informáciám, pretože ako náhle chcete uľahčiť žiadateľovi o eh, azyl návrat, na toto všetko potrebujeme informácie. Potrebujeme zdôrazniť vôľu z 16 na 12 rokov príjmania alebo odoberania otlačkov prstov. Toto nám umožní oveľa lepšiu ochranu detí a takisto z 12 na 6 rokov. Preto je potrebné mať k dispozícii tieto informácie, pretože 40 detí v rámci pašovania alebo obchodovania s bielým mesom môžu byť potom viac ochraňovaní. Žiadatelia o azyl predstavujú dosť špecifické veľké riziko. Preto je potrebné zabezpečovať informácie pre jednotlivé členské štáty. To nám umožní e, obmedziť počet žiadateľov o azyl a zo strany tretich, občanov tretich krajín e, Myslím si, že toto je tá práca, ktorú by mal náš parlament podporiť. A teraz hovorí pán predseda, že teraz v mene GUE a NGL pani Veržia no dávam slovo. Myslím, že sa budem, budem tak trošku asi slabé. V roku 2014 sme vytvorili systém víz, ktorý bol zriadený a do prevádzky uvedený v roku 2011 a s cieľom uľahčiť konanie udelení víz. Od roku 2014 je to. Veci sa vyvíjali dosť smutne. Bolo potrebné eh, systematicky eh, zdôrazňovať eh, a hodnocovať, fungova- zhodnocovať fungovanie systému. Niektoré veci boli problematické. Napríklad Interpol, ktorý umožnil niektorým štátom zabezpečiť zadržanie ich oponentov, ich režimov, ako v prípade Saudskej Arábie je potrebné si uvedomiť, že toto môže predstavovať e, veľké riziko, ako aj riziko trebárs na zdraví. Pokiaľ ide o dlhodobé víza, e, je e, potrebné si uvedomiť, že to podlieha princípu subsidiarity. Pokiaľ ide o to zníženie veku z 12 na 6 rokov pri odoberania otlačkov prstov, toto je naozaj škandalózne. Všetky tieto kritéria sú obrovské, pretože tie peniaze, ktoré to bude predstavovať, tie budú ptiec prúdom. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz zdávam slovo eh, v mene jednotlivých rečníkov, pánovi Lópezovi Aguilárovi. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Opätovne tu máme eh, reakciu na VIS. V čom spočíva tento systém, tento vízový systém? Umožňuje pobrežným strážam všetkých členských štátov konzulátom jednotlivých členských štátov všade na svete, aby mohli v reálnom čase získať informácie ohľadom žiadateľov o šengenské víza ktoré môžu predstavovať riziko pre e, bezpečnosť, e, pokiaľ ide o biometrické údaje, ktoré môžeme e, porovnať, overiť si, identifikovať daného človeka. Je treba vyzvať, vyzdvihnúť túto iniciatívu, ktorá zabezpečuje väčšiu bezpečnosť v rámci EÚ, umožňuje prepojenie v rámci nových technológií, zabezpečovanie údajov ohľadom žiadateľov o víza a aj prevenciu rizik, pokiaľ ide o bezpečnosť EÚ. My sme predložili záruky, pokiaľ ide o rešpektovanie e, princípu proporcionality, ako aj potreby e, získavania týchto informácií a takisto aj záruky, pokiaľ ide o chartu základných ľudských práv a tiež pokiaľ ide o ochranu údajov. Avšak to najdôležitejšie je to, že toto nie je len výlučne o bezpečnosti, ale zároveň je to, a teraz rečníka prerušuje pán predseda a ten uh, eh, hovorí ďalej. Ďakujem, pán predseda. A teraz odozvám slovo pánovi Maninkinosovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Vítam to, že je tu snaha zefektívniť eh, spracovanie a vydávanie víc a aj cestou tohto nového nariadenia postupiť ďalej. Ale eh, ako člen socialistov a demokracie mám určité obavy. Totiž spájanie eh, systému VIS s inými databázami a s architektúrou ďalších systémov vlastne ohrozuje bezpečnosť systému, môže dojsť totiž k určitému úniku informácií. Zároveň je, sa to, takto vlastne citlivé dáta ľahšie môžu, e, tak povediať, odhaliť alebo sprístupniť. Práve pri tom e, prepájaní na iné systémy. Práve je to ten aspekt interoperability systémov. Takže otázka, či budeme túto povinnosť alebo túto otázku prepájania, či budeme delegovať na nejakú indickú firmu, ktorá to bude e, spravovať. Myslím, že by sme mali posúviť ináč, pretože to môže dopadnúť nežiadúco. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mamikins. Tým sme dospeli k záveru zoznamu rečníkov a teraz prichádza spontánna rozprava. Každý aj, hlásili sa dvaja. Ako prvý pán Majes. Minúta. Vízový informačný systém musí byť vylepšený. To je zrejme a tie opatrenia, ktoré boli v tomto zmysle prijaté, môžu toto zabezpečiť. Avšak chcel by som vám položiť otázku, pretože sa obávam, že tie osoby, ktoré prídu eh, do Grécka, do Belgicka, treba za lietadlom, budú potrebovať už čoskoro víza. Ja som vám už povedal, že je tu akási karanténa na letiskách, na nemeckých letiskách, ale takisto aj na bruselskom letisku. A ja som obdržal z vašej strany 3. novembra odpoveď, kde bolo povedané, že toto je úplne bežné podľa pravidiel. Avšak 5. marca, ale na konci februára, tento systém karantény ešte stále fungoval, stále sa objavoval. Mali sme tu policajtov a potom colníkov. Pán Papadimulis a takisto aj jak, čo sme boli v tomto istom lete a ďalší európsky poslanci sme mali to šťastie alebo nešťastie že kontrolovali dokonca naše pasie, pretože je to legálne. Neviem, či tento postup bude fungovať aj naďalej na bruselskom letisku. Pán komisár, chceli by sme od vás odpovedať, je tu potrebné prijať nejaké opatrenia, pretože už čoskoro budeme asi potrebovať víza na to, aby sme do Bruselu vôbec prišli. Ďakujem pekne. A... Čeračník má slovo na minútu. Ďakujem. Nový, veľmi ambiciózny a drahý systém ohľadne víz má byť teda spoločne využívaný v rámci EÚ. A neberie sa do úvahy skutočne, že viacelé, teda rôzne krajiny majú proste rôzne potreby a aj postupy. A Takže môže nastať situácia, že niekto bude žiadať víza pre nejakú inú osobu. Ale tu predsa chceme bojovať proti terorizmu. A predsa väčšina terorizmu, ako sa zdá, teraz e, sa realizujú teroristické akcie vlastne zo strany tých osôb, ktoré vyrastli priamo v danom štáte, kde sa pácha tá trestná činnosť. Takže máme milióny ľudí, ktorí prichádzajú do EÚ a bez toho, že by boli pozvaní títo ľudia. Už sú tu. A zdá sa, že to je proste celé mm, high-tech, proste veľmi na vysokej technickej úrovni, ale zdá sa, že je to príliš predčasné. Ďalej pristúpime budú pán Avramopoulos mene komisie. Nech sa páči. Dámy a páni, kolegovia, vítam skutočnosť, že v rámci priestorov jedného roka sa nám podarilo dohodnúť sa s radou o európskych vízach, o systéme SIS, ETS aj o nariadeniach o interoperabilite. Tento vízový informačný systém aj systém VIS a systém vstupu a výstupu, to bude vlastne súčasť jednej platformy, ktorá bude uplatňovaná voči osobám z tretich krajín pri ich vstupe do EÚ. Takže týmto práve, že sa vyplní tá medzera, ktorá tu existovala, aj pokiaľ ide o bezpečnostné aspekty. A preto je nesmierne dôležité, aby ten, tie systémy, ktoré máme, boli v maximálnej možnej miere synchronizované. Som presvedčený o tom, že vízový informačný systém by mal byť schválený